You can take a seat. It's time to start. Kolegovia, môžete sa usadiť, je čas začať. E, takže začneme, dobré ráno, ako som už povedala. Ja budem e, predsedať tomuto zakladajúcemu výboru e, AIDA kde e, snáď zvolíme predsedu a štyroch podpredsedov. Mám niekoľko procedurálnych pripomienok, ešte než e, môžeme začať e, s volebným procesom. Poprvé, toto zasadnutie je oficiálne otvorené. Po, prvé, po druhé, E, účelom je e, založiť e, výbor zvolením predsedu a maximálne štyroch podpredsedov v súlade s pravidlom 2.1.3 zasadacieho poriadku. Po tretie, postup rokovania bude zvoliť najprv predsedu a potom štyroch podpredsedov. Po štvrté, teraz oznámim mená náhradníkov, e, ktorí sa zapoja do hlasovania, e, tak ako to bolo predložené politickými skupinami včera večer. Takže v prípade EPP e máme dvoch náhradníkov, e, ktorí hrajú túto úlohu. E, prvá je Hanna Pikunen, ktorá nahrádza pána Pereza, potom Jovian Walborn, ktorý je náhradníkom pána Sikorského, no a potom e, máme ešte ďalšiu politickú skupinu, e, ktorá je e, naň, to je pani Pinie Doli, ktorá nahrádza vo funkcii pána Radakovského a to je všetko v tejto súvislosti. Takže môžeme pokračovať. Po piaté je veľmi dôležité, aby politické politické skupiny boli informované o akýchkoľvek zmenách e, tohto zoznamu, než e, bude prehlásený za platný. Takže pýtam sa, že či sú nejaké e, výhrady politických skupín voči náhradníkom. Ak nie, tak môžeme pokračovať. 6 možnosti e, z týchto náhradníkov, ktorí sa môžu zúčastniť e, vzdialenie, môžete e, použiť tlačidlo vpravo. Takže teraz by sme prešli k zvoleniu predsedu. Eh, čo je moja povinnosť, eh, to ostatné tomu bude predsedať znovozvolený predseda, eh, takže ešte než pristúpime k voľbám, musíme overiť, že kvórum pre platnosť hlasovania bolo dosiahnuté. Členovia, ktorí sa zúčastňujú vzdialenie, môžu stlačiť práve tlačidlo. Po druhé, týmto by som vyzvala vás, aby ste e, predložili e, vaše e, nominácie, teda vašich skupín pre kandidátov na funkciu predsedu Dobre, takže môžeme pokračovať. E, nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno. E, je mi potešením predložiť e, Rávoša Racheho ako predsedu, ako nominanta predsedu za Renew Europe. Ďakujeme a môžeme pokračovať musí byť zabezpečené, že kandidát bude e, e, nominovaný e, politickou skupinou alebo minimálne jednou dvacatinou členov výborov, ako som si istá, že viete. Ak kandidát súhlasí s nomináciou, teda či kandidát súhlasí s nomináciou, to je ďalšia podmienka, musí byť plným členom výboru. Uh, ak e, splňa e, vyhlásenie e, finančných aspektov a nesmie mať žiadne nevhodné správanie. Takže teraz by sme prešli k ďalšiemu scenáru. A to je teda voľba Teraz e, e, členovia prítomní e, v zasadacej miestnosti, ak majú výhrady s dvihnutím ruky, tak to môžu signalizovať. Ak je niekto proti tomuto postupu, Eh, vynikajúce, takže môžeme pokračovať. Tí, ktorí nie sú prítomní, ak chcú eh, mať eh, výhradu, tak prosím, dajte nám signál tým, že slačíte práve tlačidlo. keďže E, bolo docielené kvorum jednou petinou e, členov výborov, tak e, by som požiadala pána Derakyho ako predsedu AIDu, aby ste potvrdili teda jeho predsedníctvo, zvolenie za predsedu potleskom. Týmto vyhlasujem kandidáta Riniu, pána Tudorakyho, že bol zvolený. Eh, gratulujem, eh, máte našu podporu a eh, teraz on bude ďalej viesť predsedanie tohto výboru. Ďakujem pekne. Well, yeah. <laughs> Vážení kolegovia, v prvom rade ďakujem veľmi pekne za vašu dôveru e, v moju kandidatúru, e, takže prisľubujem vám odteraz, že budem e, vykonávať tento mandát, túto funkciu s transparentnosťou, takže budem brať do úvahy všetky E, vaše názory. E, som presvedčený, že ste všetci tu, pretože veríte e, v potenciál umelej inteligencie, v širokú digitálnu transformáciu a jej výzvy a jej príležitosti, ktoré máme globálne ako spoločnosť a ktoré čelíme ako Európska únia a musíme zaujať voči nej stanovisko v tomto globálnom rámci. Čiže budeme mať ešte príležitosť takže navrhujem, e, aby sme e, e, prešli k ďalšiemu bodu na programe a to je voľba podpredsedov. Takže teraz by som otvoril prvé kolo podpredsedov a teraz by som vyzval nominácie skupín. Nech sa páči. Ďakujem a gratulujem. Chcel by som Eh, nominovať eh, Mia Petra Kampula ako prvú podpredsedničku eh, tohto výboru. Ďakujem. Ďakujem, predpokladám, že kandidát splňa všetky podmienky, ktoré sú stanovené v pravidlách. Sú ešte nejaké iné nominácie, respektíve výzvy ohľadom tejto nominácie? takisto pokiaľ ide o virtuálne, virtuálnu schôzu. Takže navrhujem, aby sme nominovali prvú podpredsedničku eh, aklamáciou. Eh, eh, gratulujem pani Kumpula na tri. Obvykle by som vás vyzval, aby ste si sadli vedľa nás, ale na základe pravidel to nemôžem urobiť, takže ďakujem za pochopenie. Tým by sme prešli k druhému kolu e, volieb e, a teraz otváram e, slovo pre nominácie z politických skupín. Nech sa páči EPP. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem k vášmu vymenovaniu a voľbe. V mene skupiny EPP by som chcela prezentovať a nominovať druhého podpredsedu výboru Žefru a Titie. Ďakujem je mm, e, kandidát v miestnosti, takže súhlasím, že e, predpokladám, že súhlasíte a podníte, pod, splňate podmienky. Sú ešte nejaké ďalšie nominácie. E, alebo je niekto, kto je proti tejto nominácii niekto, takže navrhujem, aby sme postupovali aklamáciou, pokiaľ ide o nomináciu druhého podpredsedu Ďakujem eh, a gratulujem aj vám. Teraz by sme prešli k nominácii tretieho eh, podpredsedu. Eh, otváram, dávam vám slovo. Ďakujem. V mene skupiny EPP by som chcela navrhnúť podpredsedu pána Dina Todd. Pani Edina Todd, ďakujem aj vy splňate podmienky. Ďakujem. Sú tu ešte nejakí ďalší. Uh, uh, sú tu ešte nejaké ďalšie návrhy? Nie, zdá sa, že nie. V takom prípade tiež uh, budeme postupovať aklamáciou pre túto tretiu nomináciu. Ďakujem a gratulujem. A teraz štvrté kolo pre, pre štvrtú nomináciu, nech sa páči. Ďakujem, Tar e, A ešte raz e, e, z našej skupiny kandidátka pre funkciu podpredsedničky je Birgit Cipel. Ďakujem. Sú nejaké ďalšie návrhy alebo výhrady voči tejto nominácii? Nie. Mm, takže predpokladám pani Cipel, že súhlasíte s nomináciou a znovu štvrtýkrát e, navrhujem e, postupovať e, aklamáciou a tým sme uzavreli náš dnešný program. To bolo všetko, čo sme dnes museli urobiť. Gratulujem celému týmu podpredsedov. Ešte raz ďakujem vám všetkým za dôveru, ktorú ste preukázali voči nám, ako vášmu týmu, predsedu a podpredsedov Eh, voči tomuto eh, podvýboru. Ešte nemáme jasný program, všetko vieme, že prvé skutočné zasadnutie sa uskutoční niekedy v týždni 20, eh, v 26. až 30. oktobri. Ako náhle budeme vedieť presné termíny, tak vám ich zašleme tiež. Máme v zámere mať tu pána Vestagera a pána Vajtona eh, eh, eh, chceme zabezpečiť ich prítomnosť na prvom zasadnutí. Ja sa obrátim na koordinátorov budúci týždeň, e, pokiaľ ide o prvé zasadnutie. Tiež by som požiadal podpredsedov, aby sa tiež zúčastnili tohto zasadnutia koordinátorov. E, myslím, že čím, nás bude, tým, čím viac nás bude, tým lepšie. Ako taký všeobecný postoj, e, ktorý by som chcel priniesť do práce tohto výboru, chcel by som byť, chcel by som čo najväčšiu participáciu, čo najväčšiu kolaboratívnosť a na na toto prvé zasadnutie koordinátorov by som eh, by chcel povedať, teda ako môžeme ehm, teda, eh, eh, teda nechcem komisárov, teda nechcem pozývať komisárov, aby prednášali svoje prejavy, pretože vieme, aký majú názor na túto tému. Chceme mať zmysluplný rozhovor vzhľadom e, na skutočnosť, že harmonogramy, ktoré máme a časové rámce, ktoré máme a ktoré má komisia, um, komisia e, do konca roka a do prvej štvrtiny budúceho roka, že tento časový rámec je veľmi tesný, takže chceli by sme si vypočuť vaše, ich, ich názory a na to, aby sme tak mohli urobiť, musíme Eh, eh, tak musíme eh, im umožniť koncentráciu na ich prácu. Takže prosím, koncentrujte sa na toto a prosím, zvážte, aké by boli prípadné témy, na ktoré by sa komisári mohli pripraviť. Čiže až sa s nimi stretneme, tak budeme môcť viesť skutočnú politickú rozpravu s nimi o tejto dôležitej téme. Ďakujem vám veľmi pekne. To je na dnes všetko. Ako náhle budeme vedieť program termínov, tak vás všetkých budeme informovať a uvidíme sa e, koncom oktobra. Ďakujem. Yes,